Na programe je správa pána Garcesa Ramona, nový program európskej spotrebiteľskej politiky. Teraz dostáva slovo spravodajca na 4 minúty. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Európska komisia zverejnila oznámenie o, o agende pre európskeho spotrebiteľa. Bolo to v máji 2012 a Výbor pre ochranu spotrebiteľa e, jednomyselne schválilo správu 17. maja 2013. Ja by som chcel poďakovať e, za spoluprácu medzi tieňovými správodajcami a e, všetkým tým, ktoré sa podiela, ktorí sa podielali na tejto správe, pretože teraz máme e, taký dokument, ktorý ochraňuje európskych spotrebiteľov a podporuje aj jednotlivé asociácie na obdobie 2014 až 2020. Tri ciele sú poprvé podporiť bezpečnosť spotrebiteľa, e, po druhé zvýšiť jeho informovanosť, po tretie zvýšiť e, rešpekt a zdroje. Ďalej e, posilniť politiky spotrebiteľov, spoločnosti a hospodárstve. Podpora práv spotrebiteľov to je zásadná hodnota Európskej únie. A um, tieto práva by e, sa mali vykonávať ľahko, napríklad cestrov ako potravinárstvo, ďalej finančné, e, digitálne služby, preprava a telekomunikácie. Okrem toho, ochrana osobných uh, údajov predstavuje zásadný uh, zásadnú požiadavku pre ochranu európskych spotrebiteľov. Dobrá, e, dobrá osveta spotrebiteľov znižuje riziko, že sa stretnú s falšovanými výrobkami, so špekulatívnymi finančnými produktami alebo s klamlivou reklamou. Čiže mali by sme pracovať na emancipácii spotrebiteľov a to by malo trvať celý život od školských liet. Ehm, správa zdôraznila to, že by sme mali chrániť spotrebiteľov v kontexte finančných a bankových služieb. Spotrebitelia potrebujú um, nestranné hodnotenie a takisto aj dôležité nástroje na to, aby si mohli vybla, vybrať eh, niektorý produkt a potom možno aj um, podať nejakú sťažnosť. Malo by sa to týkať všetkých oblastí a mali by sme prijať potrebné ekonomické a právne nástroje. Mali by sme podporiť spoluprácu s verejnými inštitúciami a mali by sme vypracovať aj register európskych asociácií spotrebiteľov. A toto vlastne je posledná fáza digitálneho trhu a chceme takisto zaručiť aj ochranu digitálneho obchodu. Ehm, Európsky spotrebitelia sa e, musia e, potýkať s novými výzvami a e, to je aj digitalizácia hospodárstva a ochudobnenie obyvateľstva. Čiže obyvateľstvo, pardon, vlády by mali ochraňovať svoje obyvateľstvo a spotrebiteľov a mali by sme mať dôveryhodné informácie, ktoré budú prístupné spotrebiteľom. E, stále sa zväčšujú nerovnosti v rámci Európskej únie a preto by sme mali um, zachovať solidaritu európskeho um, modelu. Napríklad um, prípady hypoté, kde boli prerušené platby a vtedy by sme um, mali povedzme prijať moratórium pre tento systém, aby človek potom mohol začať splácať túto hypotéku. Mali by sme regulovať všetky tieto bankové a finančné produkty. Takisto aj označovanie výrobkov by mali, malo byť jasné, aby sme ochraňovali tie najzraniteľnejšie skupiny spotrebiteľov, ako starí ľudia, deti a handicapovaní. Mali by sme bojovať proti nekalým obchodným praktikám a nelojálnym e, smluvným podmienkam. Takisto je tu potreba ochraňovať tých spotrebiteľov, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach kvôli tomu, že si kúpili nejaký finančný produkt. A spotrebiteľ by mal mať dostatočné financovanie, aby sme dosiahli e, tieto ciele. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Teraz môžeme prejsť k procedúre každý aj. Mám tu mnoho rečníkov na zozname a máme málo miest, e, času. Takže prosím, dodržiavajte rečnícky čas. Pán Kelly ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je naozaj mimoriadne dôležitá záležitosť a je veľmi e, zaujímavé, čo nám povedal pán spravodajca. Sú tu dve dôležité veci potrebujeme vytvoriť dôveru, aby nám občania dôverovali. A potom, pokiaľ ide o také krajiny ako moja vlastná a ďalšie krajiny, ktoré sú v hospodárskej kríze, tak tam musíme pozbudzovať e, utracanie, e, teda aby spotrebitelia kupovali tovar a služby. Možno sú ľudia, ktorí majú peniaze, ale nedôverovali e, obchodu a preto neutracali peniaze. Takisto by sme mali podporovať aj internetové utracenie. Asi 60 ľudí sa boja e, kúpiť si tovar online, e, pretože jednoducho nedôverujú systému, e, nedôverujú tomu, že ich údaje sa nebudú zneužívať. To musíme samozrejme podporiť a rozvíjať systém bude musieť zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pritom bude musieť pozbudzovať ľudí a dať im e, tú dôveru, ktorú potrebujú, aby nakupovali takéto produkty cez internet. Toto je celoživotný proces. Treba začať na úrovni EÚ a e, takisto potrebujeme aj celoživotnú e, ochranu spotrebiteľov a poradenstvo. Ďakujem veľmi pekne, že ste dodržali čas. Teraz tu máme e, pána Koreu del Camposa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, chcel som poblahoželať e, kolegovi e, Vicentovi Eh, Mikuelovi Garcesovi za jeho správu. My samozrejme vieme, čo všetko obnáša ochrana spotrebiteľov. Potrebujeme spravodlivé a bezpečné eh, zmluvné podmienky, potrebujeme refundovateľnosť produktov, spolahlivé produkty, ale máme nové výzvy na trhu. Eh, ekonomická finančná kríza si vyžiadala naliehavé opatrenia, tak aby sme ochránili spotrebiteľov pred zneužitím naši spotrebitelia sú stále citlivejší a zraniteľnejší, potrebujeme transparentné nástroje. Spotrebitelia napríklad e, si nemôžu prezerať denne svoje bankové účty. Niektoré e, platby e, sa odratávajú z účtov veľmi neskoro a nemôžu si to kontrolovať. Jednoducho potrebujeme uh, vzdelávať spotrebiteľov, musíme vzdelávať spotrebiteľov o ich eh, právach a povinnostiach. To je veľmi dôležité pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne teraz pani Miranda. Eh, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, chcela by som poblahoželať môjmu kolegovi k tejto správe, ktorá prichádza vo veľmi vhodnej chvíli, pretože tu hovoríme o platforme ľudí, hovoríme o obetiach e, hypoték a požičiek v Španielsku. Stovky ľudí e, trpeli, pretože nemajú preferenčné hypotéky, majú viazané hypotéky. A v mnohých e, prípadoch došlo k zneužitiu Zaujímal bank ktorým išlo iba o zisk. My hovoríme však o ľuďoch, v mnohých prípadoch hovoríme o deťoch alebo mladých ľuďoch, ktorí podpísali nesmyselné podmienky. Často ani nevedia poriadne čítať a písať a prichádzajú veľké peniaze. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Ferreira. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je tu argument, ktorý sa často uplatňuje, keď hovoríme o politike ochrany spotrebiteľov. Čím e, viac uplatňujeme vnútorný trh a čím e, viac liberalizujeme e, programy v Európskej únii a čím máme väčšiu konkurenciu, tým viac budeme môcť ochrániť práva spotrebiteľov. Ale realita nám ukazuje, že to nie je pravda. Realita nám ukazuje, že liberalizácia a privatizácia sú zlé pre spotrebiteľov. Napríklad dopravné služby a energetické služby sú jasným príkladom toho. Čo je takisto zlé pre spotrebiteľov je deregulácia e, obchodu a e, ponospárskej politiky. Pozrite sa na tie škandály, pozrite sa na to, čo sa e, deje so zdravím spotrebiteľov a s bezpečnosťou potravín. Je najvyšší čas, aby sme sa pustili do tejto rozpravy. Ak chceme naozaj ochrániť právo e, spotrebiteľov, tak e, musíme konečne niečo urobiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sehnalová. Ďakujem, pane predsedo Ďakujem, pán predseda. Vyvážená európska spotrebiteľská politika musí smerovať k tomu, aby boli zákazníci rovnocennými partnermi, obchodníkom a výrobcom. Medzi naše priority musí patriť skutočné vymáhanie existujúcich pravidel, ale aj zavedenie fungujúceho systému kolektívneho odškodnenia, spotrebiteľská osveta alebo potreba činnosti spotrebiteľských organizácií. Za pretrvávajúci problém pokladám aj znepokojujúce signály o dvojakej kvalite výrobkov a očakávam preto, že komisia sa začne diskrimináciou niektorých spotrebiteľov v rámci vnútorného trhu seriózne zaoberať. Musíme pokračovať aj v boji proti nekalým obchodným praktikám a v rámci správy o hodnotení smernice o nekalých obchodných praktikách treba poukázať na predvádzacie akcie a agresívne techniky na ovplyvňovanie voľby, ktorým sú často vystavení najmä zraniteľní spotrebitelia. A záverom by som chcela poďakovať kolegovi Ramonovi za vynikajúcu prácu na tejto správe. Ďakujem.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 bojovať proti týmto praktikám. Musíme podporovať aj spotrebiteľské organizácie. Správa kolegu poukazuje presne na to, že treba informovať a chrániť spotrebiteľov. Súhlasím eh, s tým, čo hovoril spravodajca. Treba zvýšiť objem informácií a treba eh, pripraviť Európsky register. Podporujem teda to, čo povedal pred, eh, spravodajca Mali by sme predovšetkým myslieť aj na plýtvanie potravinami. 90 miliónov tón potravín e, sa každý rok vyhodí v Európskej únii a to je zhruba polovica e, európskeho BIPS. A musím povedať, že našou úlohou je tu robiť dobré rozhodnutia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, pani Brendergast. A ďakujem, pán predseda a kolegovia. Chcela by som pochváliť prácu, ktorú robí kolegovia aj predovšetkým pán Garces Ramon, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. V tejto situácii, kde je zvýšená chudoba, tak e, ľudia majú stále obmedzenejší prístup k tovarom a službám. E, musíme myslieť na spotrebiteľov, trh, ktorý máme v súčasnosti a podmienky na trhu neochraňujú dostatočne spotrebiteľov. Našou prioritou musí byť uplatňovanie e, finančných nariadení tak, aby banky a iné inštitúcie, ktoré požičiavajú peniaze e, spotrebiteľom, dodržiavali pravidla, pretože to má obrovský vplyv na spotrebiteľ Bankový sektor e, jednoducho povie, že robí všetko preto, že šetri peniaze spotrebiteľov, ale nie je to pravda. Nesmieme trestať spotrebiteľov za okolnosti, s ktorými nemôžu veľa urobiť. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom je banky. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán predseda, Chcel by som hovoriť teraz aj o záujmoch spotrebiteľov a preto všetkým by som chcel hovoriť o deťoch. Generácia mladšia ako 12 rokov je konfrontovaná s veľkými výzvami. A mali by sme si dobre eh, rozmyslieť, či nezavedieme v Európe to, čo vo Švajčiarsku už zavili Deti mladšie ako 12 rokov nesmú eh, byť napadané reklamami, pretože eh, tieto mladé deti si nevedia vyložiť, nevedia interpretovať tieto reklamy a potom sú ohrozené. Musíme si takisto premyslieť, ako môžeme chrániť deti pred týmito produktmi. Napríklad e, pokiaľ ide o tabakové produkty alebo alkoholické produkty, pretože tieto sú nebezpečné pre deti a deti by mali takisto jesť menej cukru e, iných výrobkov. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem v prvom rade zablahoželať spravodajcovi pánovi garcésovi za e, výbornú a úplnú správu, ktorá je potrebná, vhodná. Komisia si určila ambiciózny cieľ e, na nasledujúce roky, pretože e, európsky spotrebitelia majú pred sebou nové výzvy, ako napríklad globalizácia trhov a finančná deregulácia, digitalizácia ekonomie okrem iného. Nesmieme sa zastaviť, musíme byť ambiciózni a rýchlo reagovať čakám, že e, komisia čo najrychlejšie predloží e, tie e, nové prvky, ktoré sú ohlasené v tomto programe, pretože od ohlasenia spoločného trhu sa trh rozvíja rýchlejšie, ako je ochrana, bezpečnosť a zlepšovanie postavenia spotrebiteľov. Medzi tým vznikli nové výzvy, ktoré sa týkajú nových pokrokov v technológii a neudržateľných modelov spotreby a sociálne modelu. E, toto nalieha na posilnenie rámca ochrany spotrebiteľov, hlavne tých zraniteľných spotrebiteľov. Marks, like... A teraz na záverečné vystúpenie chcem dať slovo komisárovi Šemetovi. Program ochrany spotrebiteľov a komplexná stratégia pre spotrebiteľov, e, ktoré e, vychádzajú z politiky pre ochranu spotrebiteľa, sú stredobodom e, nášho programu. Národné orgány vrátane tých, ktoré majú na starosti realizáciu organizácie spotrebiteľov a podniky. E, chcem e, zablazovať e, hlavne spravodajcovi pane Garciasovi Ramnovi a tieňovým spravodajcom za ich prácu. Správa, ktorú ste pripravili, pripravuje pre komisiu veľmi hodnotné usmerenie o tom, ako ďalej plniť a rozvíjať ochranu spotrebiteľov v nasledujúcich rokoch. Vítam silnú zhodu názorov medzi týmito dvoma inštitúciami a tiež Eh, názorov z radov, ktorá prijala podporujúce vyhlásenia v oktobri o eh, komplexnom prirezovom prístupe k eh, ochrane spotrebiteľa, ktorý je potrebný na vhodné fungovanie spoločného trhu. S tým, že 56% percent z HDP EU predstavuje domáca spotreba, spotrebitelia, e, ženu, trhy dopredu. E, naša politika e, bude navrhnutá okolo štyroch pilierov programu ochrany spotrebiteľa, vrátane zlepšenia bezpečnosti spotrebiteľov a posilnenia ich postavenia, ich informácií a podpory organizácií na ochranu spotrebiteľov a e, tiež kľúčové otázky, ktoré sa týkajú e, plnenia a e, nápravných opatrení, vrátanie zmien spoločnosti, čo zahrňa aj zapracovanie ochrany spotrebiteľa v kľúčových sektorových politikách a týmto posilňuje tieto politiky. V tomto súvislosti vítam osobitne to, že parlament identifikoval kľúčové sektory finančných služieb, digitálnych služieb, energia, dopravy správa tiež správne trvá na eh, dvoch kľúčových výzvach eh, pre ochranu zraniteľných e, spotrebiteľov a tiež e, rozvoj udržateľnejších zdrojov e, spotreby. Vážení partneri, toto preukazuje, že sme sa zhodli do veľkej miery na tom, že kľúčovo dôležité, aby ochrana spotrebiteľa bola naplnená pre európskych občanov. Je to ešte dôležitejšie v tejto dobe, kedy mnohí z nich sú vo veľmi ťažkej situácii. Nesmieme zabúdať na to, že často sú to spotrebiteľ ja eh, a eh, občania eh, v každodennom živote EÚ a preto musíme sa postarať o to, aby tento program sa naplňal v ich prospech. A preto komisia na začiatku roku 2014 predloží správu o plnení programu ochrany spotrebiteľov do Európskeho parlamentu. Na záver chcem zvorazniť, že komisia si veľmi cení hodnotnú správu, ktorú parlament vypracoval a ktorá bude kľúčovým príspevkom e, práce komisie e, v oblasti ochrany spotrebiteľa. Pán komisár, ďakujem veľmi pekne za vaše záverečné pripomienky. Prvne sa dostaneme k ďalšiemu bodu zasadnutia. Mám jedno oznámenie. Z rady som dostal stanovisko z 1.